pani Auken. Ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek. Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo. Er Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, myslím si, že dnešný deň je dôležitý. Zapodievame sa touto témou. Ide tu skutočne o problém, totižto stovky miliard týchto ľahkých plastových tašiek sa spotrebuje v Európskej únii. 8 miliard z nich skončia priamo alebo nepriamo ako odpad v prírode. To sú čísla, e, o ktorých e, podáva správu komisia a tieto plastové tašky veľmi poškodzujú životné prostredie, škodia rybám, vtákom a iným organizmom. To znamená, že spotrebu týchto ľahkých plastových tašiek musíme znížiť. Teraz sa nám podarilo ísť cestou odpadovej hierarchie. To znamená, že chceme znižovať spotrebu, predchádzať, takže je to otázka prevencie. Je dôležité konať v tejto oblasti. To skonštatovala komisia, potom vypracovala komisia návrh, bola to predchádzajúca komisia. No, žiaľ, ten návrh Ehm, nebol veľmi dobrý. Našťastie ale sa potom pustil do práce parlament a tu sa chcem poďakovať kolegyňam, kolegom za skutočne excelentnú spoluprácu. Ja som spolupracovala celú čas s kolegom Gerbrandym a skutočne sa chcem srdečne poďakovať aj kolegovi Laviovi. Myslím, že sa nám podarilo skutočne schváliť výborný text. Potom prišla na radu rada počas talianského predsedníctva a podarilo sa dosiahnuť jednotu, to znamená, že mali sme potom spoločné stanovisko rady a teraz tu máme takto riešenie, ktorým sa môžeme zapodievať. Ide tu o výrazné zníženie. Do roku 2018 by vlastne sa malo zaviesť spoplatnenie. Ak sa to podarí do roku 2018. Môže to ísť skutočne rýchlo. V, Taliansku, v Írsku už je to zrealizované a v priebehu pár mesiacov sa podarilo veľmi výrazným spôsobom znížiť počet e, využitých plastových tašiek. Existujú pozitívne príklady aj z iných krajín ako Portugalska. Ak sa to nepodarí, potom by sa mohli realizovať reučné ciele a to znamená, že do roku 2019 by sa potreba týchto tašiek malo dosahovať menej ako 90 na občana. Myslím si, že je možné to dosiahnuť dobré výsledky. Pokiaľ ide o komisiu, musím povedať, že žiaľ neviedla vždy dobrú spoluprácu, totižto našla rozličné irrelevantné námietky, aby nemuseli konať, hovorili o tom, že vlastne to si musia vyriešiť členské štáty sami, ale nepostupujú, preto musíme ísť touto cestou. A máme tu tento návrh. Ide tu o skutočne veľmi výrazný ekonomický faktor. V zmysle čísel komisie môže dosiahnuť značné úspory a znižiť aj ekologické škody. Napriek tomu vlastne až do konca celého procesu boli neustále problémy s komisiou. Komisia bola proti mnohým veciam a ide o to, že komisia sa nakoniec rozhodla, že nestiahne tento návrh a teraz na záver chcem skonštatovať. Keď teraz tu vedie, budeme viesť diskusiu tak v týchto 4 minútach, ktoré mám dispozícii, sa spotrebuje v Európe, teda EU 750 tisíc plastových tašiek. Na to si predstavte, za tieto 4 minúty. Tieto čísla poukazujú na to, že je dôležité zmeniť doterajší postup a to chceme teraz, máme túto možnosť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zasadzovali za túto tému v parlamente. Ďakujem pekne aj členským štátom, ktoré to podporili. Pevne verím, že teraz aj komisia uzná, že je dôležité pôsobiť tejto situácii, ktorá bude prospešná pre všetkých. Ďakujem pekne, pani Auken. Teraz pán Vela, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda, poslankyne, poslanci. Dnes sa zabral poslednou fázou legislatívneho procesu, pokiaľ ide o schvalovanie smernice, ktorá sa zameriava na riešenie veľmi skutočne vážneho a veľmi jasne viditeľného environmentálneho problému. Ide o nadmernú spotrebu a znečišťovanie životného prostredia plastovými taškami. O týchto ľahko, ľahkých plastových taškách sa hovorilo o tom, že sa vlastne dostávajú z toku odpadu, znečistujú naše životné prostredie, dostávajú sa do morí. Musíme si uvedomiť, keď sa dostanú do prostredia, môžu vlastne stovky rokov byť v obehu a rozpadávajú sa na malé častičky, ktoré znečistujú životné prostredie, ohrozujú predovšetkým morské prostredie veľmi vysoká spotreba plastových tašiek momentálne. Odhaduje sa okolo 100 miliárd kusov EÚ ročne. To je okolo 200 tašiek na osobu. Znamenajú veľké mrhanie zdrojov a je to vlastne takým symbolom takej konzumnej spoločnosti a neudržateľného životného štýlu ľahké plastové tašky, ktoré sa využijú iba raz a potom sa zahodia, sú príkladom toho, aký je vlastne lineárny model, pokiaľ ide o náš prístup ku zdrojom. Je dôležité vykonať kroky, musíme riešiť tieto problémy znečistenia morského prostredia, kde veľkú úlohu zohrávajú práve takéto plastové tašky a musíme ísť cestou obehového hospodárstva. Toto je jasne globálny problém, ktorý si vyžaduje kroky aj nad rámec EÚ, avšak je dôležité, aby sme my odvedli našu časť práce. Včasná zhoda v rámci druhého čítania a schválenie smernice o obalových látkach a zniženie spotreby ľahkých plastových tašiek, to je to, čo môžeme formalizovať dnes. Pokiaľ ide o jednotlivé stanoviska spolu zákonodácov na úvod legislatívneho procesu, myslím si, že je jasné, že to vôbec nebola jednoduchá úloha. Ale vďaka úsiliu všetkých strán tu teraz máme k dispozícii kompromis. Preto dovolte, aby som sa poďakoval špecificky spravodajkyni pani Margarite Auken za odhodlanie a veľmi e, intenzívnu prácu, pokiaľ ide o návrh komisie. Ďakujem pekne aj teným spravodajcom na výbore pre životné prostredie. Komisia víta zhodu, ktorú dosiahli zákondarcovia, aj keď samozrejme sú tam určité prvky, ktoré z hľadiska komisie mohli byť riešené lepším spôsobom a podstatne širšom kontexte. Napriek tomu je možné dosiahnuť túto zhodu, lebo zdieľame tu náš spoločný cieľ, chceme znižovať spotrebu a nechceme, aby znečisťovali naše životné prostredie. Ten text, ktorý tu máme pred sebou, znamená značnú zmenu, pokiaľ ide o snahu dosiahnuť tento cieľ. Ďakujem pekne. Bien, toma la palabra ahora y durante dos minutos el señor Helvini. Ďakujem pekne, teraz pán Helvini. Köszönöm szépen, elnök úr Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, ja by som začal poďakovaním. Chcem sa poďakovať spravodajkyni Auken, ako aj komisii. My sme teraz vykonali významný krok správnym smerom a ide o to, ako vlastne napraviť taký zlozvyk spotrebiteľov, Komisár Hevela má skutočne pravdu. Je dôležité, aby sme sa zbavili týchto plastových tašiek. 90% týchto ľahkých plastových tašiek sa odhodí a približne 8 miliárd e, tak povediac sa stratia z obehu, takže nevieme, kde, kde sa ocitnú. Takže máme tu teraz kompromis, je to kompromis, ktorý je priateľský voči občanom ako aj životnému prostrediu a je dôkazom toho, že je možné takýmto spôsobom zabezpečiť legislatívu. V niektorých štátoch už sa našli isté riešenia pre ľahké plastové tašky. Nie sme pred určitou voľbou. Pokiaľ ide o Maďarsko, v roku 2011 sa stanovila povinná cena pre všetky plastové tašky a takto sa podarilo zni- znížiť významným spôsobom počet tašiek, alebo môže sa ísť cestou kvót. V každom prípade je dôležité, aby sa to týkalo všetkých produktov, všetkých spotrebiteľov a vieme veľmi presne, že v kategórii do 15 mikrónov ešte neexistuje riešenie pokiaľ ide o opätovné využitie. Sú tu určité argumenty za a proti. No a aj tento samotný text nevyrieši všetky environmentálne problémy, samozrejme iba čiastočne, ale je to dôležitý prístup, dôležité riešenie a je tu možnosť, aby občania mohli rozhodnúť. Gracias. Señor Gelbeni, tiene una tarjeta. Je tu modrá kartička, otázka, a ak ju akceptujete od e, pána Fronsulíku. Nech sa páči, máte teda slovo. Som tu. Do you accept a blue card, Mr. Holveni? Pán Holveni, akceptujete odo mňa modrú kartičku? Very much. Um, in fact, Mr. Holveni, you are... Vy hovoríte o uh, voľbe, hovoríte o kompromise. Nemyslím si, že by sme mali uh, robiť uh, určité kompromisy s našim životom, pretože tieto uh, predmety znečistujú všetko. V konečnom dôsledku dúfam, že komisiu a radu vyzveme, aby úplne zakázali tieto plastové tašky. Nie e, limity, nie redukcie. Nesúhlasíte so mnou? Ďakujem. Samozrejme, že s vami súhlasím, ale v tomto prípade, e, ako i v mnohých iných, najprv si treba spraviť domáce úlohy v domovských krajinách. Európa si nevždy robí domácu úlohu. Momentálne sme asi takto ďaleko v Európe. Ak by sme išli teda rýchlejšie, ak iní pôjdu rýchlejšie, mala by ich Európska únia nasledovať. A Bonafé? Ďakujeme. Slovo pani Bonafé. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať pani správodajkyni odviedla dobrú prácu, ale ide o otázku, z ktorá sa riešila dlho a posunula sa vpred za talianského predsedníctva. Nie je to len boj proti členským krajinám. Jednoducho všeobecne zaťažujú tieto tašky e, životné prostredie a je to jeden z hlavných faktorov znečistenia morí ale siaha to ešte ďalej. Ide tu predsa i o skutočnú, efektívnu, účinnú politik, život, politiku životného prostredia. Redukovanie doteraz dobre fungovalo. Dokonca sme videli, že e, e, e, videli sme v krízových rokoch, že odpad iba narastal lebo mnohé cieľy sa nemohli re- realizovať. Práve v tomto návrhu sa o tom hovorí. Už tu sa snažíme začať pri začiatku tej odpadovej hierarchie a chceme sa vyhnúť e, produkcii odpadu príslušnou cenovou politikou. Vytvárame dôležitý nástroj pre e, hospodárstvo. I tu možnosť rozhodne použitie e, plastových tašiek obmedziť a má to pozitívny dopad vo všeobecnosti. Namiesto toho, aby sa používali produkty e, jednorázové, e, hľadajme e, postupy, ktoré menej zaťažia životné prostredie. Vsádzajme na zelené technológie Mohli by sme vyvinúť nové organické e, plastové recuška. To by mohlo byť ambiciozne zo strany komisie. Ďalšia rečnička, pani Girling. Ďakujem, ďakujem i spravodajkyni. Vítam Vítala som tento návrh už keď sa spustil, pretože som presvedčená, že treba rie- riešiť otázku e, plastových tašiek. Návrh komisie bol veľmi flexibilný a poskytol množstvo obcí. Výsledkom pozmeňujúcich návrhov však sa stratila flexibilita a je tu len množstvo e, veľmi predpisujúcich e, predpisov. Vítam e, možnosť návrhu etiketovania biorozložiteľných tašiek. Sú tu určité nariadenia, ktoré by sa možno lepšie riešili v rámci e, follow-upu k návrhu komisie celkovo e, k odpad, bioodpadu. Na základe e, ekologických dopadov môžu byť mnohé časti problematické, napríklad princíp nediskriminácia a proporcionality, pokiaľ ide o dopad na fungovanie spoločného trhu. Ak by sa E, nedosiahli ciele e, redukcií v rámci buď alebo scenára, treba postupovať inak. Je tu nedostatok údajov spotreby pre všetky členské krajiny. Určite by som povedala, že pani Oken sa nemýli, že treba čo si urobiť to, čo nerobia e, krajiny samotné. A to nie je pravda. Moja vlastná Krajina protestovala proti nedostatku flexibility, ale má vlastné opatrenia na redukcie, ktoré sú vlastne štatutárne. Nie je tomu tak, že ak Európa e, nekoná, nekonajú členské krajiny, oni to robia, robia to svojim tempom a to je to najlepšie. Ďakujeme. Teraz pán, pán Gebrandy. Ďakujem, pán predseda aj na vzdialenejších miestach e, tejto planéty sa nenašli, e, e, nenašli vtáky na, v morskom prostredí, ktoré by nemali toxické časti plastických vrecušok v organizme. Plastické tašky sú príčinou tohto znečistenia. Množstvo z týchto živočíchov v morskom prostredí patria tým, ktoré, ktoré, ktorých, ktorí trpia tými miliardami vrezušok, ktoré my ročne produkujeme. Je tu však dobrá správa. V prvom rade toto veľké environmentálne zaťaženie sa v podstate ľahko dá riešiť a po druhé je tu veľká o, verejná podpora na riešenie, na, pre opatrenia riešiace tieto problémy. A preto Výsledok, ktorý tu dnes diskutujeme, je príkladom veľmi dobrej európskej politiky. Vidíme tu zjednotený Európsky parlament i vďaka dobrému dobrej spravodajkyni pani Oken, za čo jej ďakujem, ale tiež preto, že sme tu mali italianské predsedníctvo, ktoré sa nielen zameriavalo na, tomu, na to, aby sme sa vyhli problému medzi členskými krajinami, ale predsedníctvo, ktoré naozaj chcelo vyriešiť problém to je bohužiaľ výnimka zo strany rady. Veľmi často je to výnimka. A v rozpore s tým, čo e, by si mohli myslieť ľudia, e, niektorí ľudia v komisii, nie vy, pán komisár, táto legislatíva v budúcnosti bude vnímaná ako jeden z najväčších úspechov EÚ e za posledných niekoľko rokov. Ďakujeme slovo má pani Forenza. Ďakujem pekne. Nuž, ja by som chcela poukázať na to, že napriek e, e, e lobby e, výrobcov, napriek, e, napriek e, ľahostajnosti e, zo strany komisie, sa nám predsa len podarilo dosiahnuť kompromis, pokiaľ ide o použitie ľahkých plastových tašiek príslušných cieľov, povinná e, zníženie e, ceny a v neposlednej miere zákaz e, použitia. My sme veľmi, ako GUE, sme veľmi vďační spravodajkyni. Je dôležité pre spotrebiteľskú a kúpnu politiku Európy spotrebovať viac týchto tašiek a GUE sa ale zasadzovalo za prísnejšie pravidlá Určite chceme v rámci e, troch rokov spotrebu u, znížiť o 50 a v rámci 5 rokov e, stále e, znižovať. Ide o e, e, líniu, ktorá sa bohužiaľ ne, ne, nesleduje ďalej, to sú biorozložiteľné materiály, na to sme upozorňovali. Lehoty sú príliš dlhé, ale obsahuje, obsiahnutý je tu dôležitý element, ktorý členským krajinám dáva povinnosť e, e, postupovať rovnako a kontroly e, sa zveria Európskej komisii. Je veľmi dôležité, aby sme naozaj čo si podnikali. My sme sa totiž poučili, že, že E, politika ekologická čo sa musí z časti dosahovať e, i inak. Pani Rivasi. Ďakujem, pani e, predsednička, vážený pán komisár, kolegovia. Chcem naozaj poblahoželať mojej kolegyni z pani Oken, ekologičkej pani Oken, za kvalitu rokovaní i dosiahnutý výsledok. Hlasujeme tu o novej stratégii E, pokiaľ ide o plastové tašky. Je pravdou, že plastové tašky e, e, sa rozložia niekedy až za 4 storočia. Skladajú sa z polyetelenu, ktorý je z ropného pôvodu. Je to veľmi zlé pre životné prostredie, je to jed pre živočichy, ako tu zaznelo. A toto znečistenie treba zredukovať dnes je to 200, 200 vrecušok na obyvateľa. Chceme e, ukončiť bezplatnosť e, nákupu týchto tášiek e, do roku táto úloha nebola ľahká, pretože musíme chrániť zdravie našho, náš ekosystém a tiež je to... Ale chcem ísť ešte i ďalej, pretože problém, ako sa hovorí, je skrytý v tých drobnostiach Hovoríme tu o presúškach biorozložiteľných, ale v skutočnosti biorozložiteľné nie sú. E, rozložia sa na milióny mikročiastočok a ešte zvyšujú rizika pre životné prostredie. Predstavte si, pán komisár, budete zajtra jesť ústrice, ale voda, ktorá je v tých e, ústricách, v nej sa budú nachádzať tie mikročiastočky a Eh, my eh, by sme chceli práve eh, ísť ešte ďalej a zakázať toto, toto, tieto špeciálne formy biorozložiteľných materiálov. Ne, nepodarilo sa ale, aby sa práve zabránilo tomuto postupu, ktorý obmedzuje biodiverzitu. A teraz za FTT má slovo pani Evi. Prezidente, siamo giunti alla fase finale. Ďakujem, pani, predsednička. Dostávame sa na koniec tejto diskusie a bolo to oveľa ťažšie, ako som si myslela. Bol to oveľa ťažší oriešok. Máme tu alarmujúce správy. Keď sa pozrieme na dopadovú štúdiu, škoda na morské prostredie, na faunu a flóru je alarmujúci, ako sme počuli. Taktiež ma zarazilo, že vzhľadom na to, že toto je taká vážna a naliehavá otázka, komisia mohla prísť s takým nevhodným návrhom. Nie je tu jasné prepojenie medzi znížením zo strany nákupujúcich. Pani Auken pracuje na tom, aby sa na to upozornilo v tomto návrhu. Urobila to dobre, ale nespolupráca zo strany komisie veci veľmi sťažuje. Nič menej. Mm, talianská delegácia bude brániť e, závery, ktoré sa dosiahli s radou. Ďakujem. Pán Olaf Štuher, minúta a pol z mene nezaradených. Áno, ďakujem. Pán predseda. Um, <clears throat> Máme tu teda špeciálneho komisára, ktorého portfóliu je lepšie vytváranie zákonov. Lepšia regulácia je potrebná, pretože v podstate e, my sme boli zarazení, keď sme počuli, že Európska únia sa pozera, alebo teda zaoberá dĺžkou rebríkov a e, za, zakrivením banánov a teraz počujeme od pána Timmermansa, že e, regulácia alebo teda nariadenie o plastových e, taškách sa zruší. Toto je nezmyselné opatrenie, nemá žiadnu šancu na realizáciu, ale vieme, že toto všetko bolo stiahnuté a pán Timmermans sa degraduje sám na vlastne tlmočníka pána Junkera. Pani predsednička, toto demonstruje znovu, že táto komisia je na zlej ceste, že vydáva veľa prísľubov, ale neplní ich. A um, už som takmer skončil a ja by som chcel vyzvať. Prepačte, hovorí pani predsednička, váš čas uplynul. Teraz pán Líze na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, milí kolegovia, ďakujem predovšetkým Eh, všetkým, ktorí pracovali na tomto kompromise o plastových vreckách eh, pani Auken, EPP pánovi Johnovi, Georgeovi Helvenovi, ktorý je novým členom, ktorý má ale veľa eh, skúseností z národnej politiky a z, teda viedol rokovania. Máme tu skutočný veľký problém. Ehm, máme tu taký plastový koberec eh, v Tichom oceáne, ktorý je trikrát taký väčší ako eh, Španský poloostrov. A teraz, o čom sa teraz eh, chceme dohodnúť, to by malo byť prvým krokom, ako vyriešiť tento problém. Uh, sú tu konkrétne rozhovory s našimi občanmi, ktorí to berú veľmi vážne, výsledok je pozitívny, e, tento problém ich, nás všetkých trápi. Máme tu jasné predpoklady pre zníženie počtu plastových vreciek, ale je dôležité aj to, aby členské krajiny e, vytvorili prostriedky na. Nechceme tu takýto celoeurópsky zákaz a, a ja sa s, chcem zasadiť za to, aby tu boli stimuly pre členské krajiny. Vaša krajina a škandinávské krajiny dosiahli bez takýchto zákazov, ale stimulmi, ekonomickými prostriedkami znížiť dramaticky počet plastových vreciek a v každom prípade by toto bolo môjim odporúčaním, aby si členské krajiny premysleli to, ako e, toto odzrkadliť aj e, u nich doma. Musíme urobiť ďalšie kroky a ja dúfam, že Európska komisia, pán komisár Vela, ale aj príslušní podpredsedovia riešili problémy plastov. Chceme e, zlepšiť cirkulárne hospodárstvo a plastové vrecka určite e, prispejú, e, teda tým, že sa ich počet zníži. E, ďakujem pekne. Ďakujem, pán Líze. Máme tu modrú kartičku zo strany Tybršanieho. Akceptujete ju? Pán, za nie máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za túto príležitosť. V tejto diskusii bolo niekoľko príspevkov vrátanie príspevkov pána Lizeho, ktorý hovoril o tom, aké sú očakávania členských krajín a hovorilo sa aj o spotrebiteľoch. Tu v tomto parlamente však nemôžeme len e, vydávať všeobecné prehlásenia. Chcel by som teda sa spýtať váženého kolegu zníženie spotreby, teda na strane spotreby, aké kroky sú podľa neho nevyhnutné, pretože momentálne je veľmi ťažké toto riešiť, aj keď hovoríme teda o tom v diskusii samotnej. Pán Líze, 30 sekúnd na odpoveď. Áno, ďakujem za otázku. Veľmi často sa hovorí o tom, alebo teda kupujúci hovoria, že nechcú e, plastové tašky, aj teda my by sme to mali odzrkadliť. Mnohí kupujúci hovoria, že by sa to malo zakázať. Tento problém, teda musíme na ňo nazerať aj z pohľadu ľudí v Irsku, e, kde sa e, teda vytvoril takýto systém, sú tu teda ekologickejšie tašky, toto je lepšie ako samotný zákaz. E, tam sa dosiahli naozaj veľmi dobré výsledky. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, e, pani e, Garcia Pérez, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Smernica, ktorú má schváliť Európsky parlament, ide ešte ďalej ako e, len to, že by mala byť nástrojom, ktorý nám umožní e, odstrániť e, tie strašné obrázky, ktoré dostávame z moria oceánov. 150 rokov je potrebných. Plasty boli vlastne revolúciou vo výrobe a spotrebe, ale teraz potrebujeme zmenu aby sme sa dostali smerom k cirkulárnej ekonomike. Je to teda nová výzva. Potrebujeme nové uznesenie. Táto smernica je len viac ako len samotný nástroj. Je to symbol toho, ako dosiahnuť prechod k udržateľnejšiemu modelu hospodárstva, e, teda chceme environmentálnejšie materiály, hľadáme alternatívy, znečisťovateľ je plánco, plátcom a teda chceme stimulovať e, zodpovedný zber, zodpovednejšie využívanie. E, tým, že chceme lepšie využívať naše materiály a lepšie, teda dosiahnuť potrebnú zmenu. Komisia musí zabezpečiť, aby alternatívne materiály sa využívali v širokej miere ak chceme sa dosiahnuť, chceme sa dostať k zníženiu počtu využitých e, plastových tašiek. Chceme nové modely výroby. Spotrebičské krajiny musia vyvinúť značnú snahu, aby tento cel dosiahli. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Pán Pecel, minúta. Pani predsednička, dámy a páni čísla, ktoré sú spojené s plastovými e, taškami, sú naozaj alarmujúce a prečo by to tak v budúcnosti nemalo byť. Máme tu e, veľké e, plitvanie prírodnými zdrojmi, Ehm, je tu aj veľmi dlhá odburateľnosť eh, týchto eh, výrobkov a to sa musí zmeniť. Eh, toto všetko si vyžaduje rozumnú reguláciu, rozumné stanovenie cieľov a opatrení a preto je to, táto snaha zmeniť túto situáciu úplne oprávnená. Zároveň ale to nestačí a Ehm, otvorenie nejakých zadných dvierok je, dvierok je kontraproduktívne, pretože e, tu mm, mm, nedosiahneme e, naše ciele, ale vlastne vyrobíme ešte viac plastov. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalší rečník pani Katlin Virgen na minútu a pol. Každý rok viac ako 80 miliard plastových tašiek skončí v moriach zostávajú v moriach, sú smrteľné pre e, morské vtáky, ryby, faunu, flóru. Jediný spôsob, ako sa týmto vysporiadať, je konať celoeurópsky. Teraz môžeme dramaticky znížiť e, jednorazové plastické, plastové tašky Máme tu 200 e, plastových tašiek e, na osobu a do roku 2025 by sme chceli dosiahnuť tento počet na úrovni 40. To povedie k zníženiu utrpenia morskej fauny a flóry, ale niektorí e, kolegovia sa zdráhajú podporiť tento cieľ. V Spojenom kráľovstve máme vládu, ktorá chce zabezpečiť aby sa dosiahol tento cieľ. A tu v Európskom parlamente konzervatívci ukázali svoju skutočnú farbu tým, že nepodporili tieto veľmi potrebné európske limity. Toto sa ukazuje, ako im záleží na ekológii. Zníženie plast, počtu plastových vreciek sa musí začať teraz. E, je tu e, jedna modrá kartička na vás. Dve. Pán Görling, 30, minú, 30 eh, sekúnd. Ďakujem. Mohla by som sa spýtať pani Bader, či sa domnieva, uh, že návrh, ktorý teraz máme, je lepší a bude efektívnejší v Spojenom kráľovstve ako návrh, o ktorom sa hlasovalo v, Európskom, v britskom parlamente, ktorý podporili uh, liberáli a demokrati a išlo teda o zníženie uh, plastových vreciek. Áno, toto je európsky návrh, eh, ktorý ponecháva na uh, európskych krajinách, aby sa zamysleli na tom, čo je lepšie. Uh, v Spojenom kráľovstve, v, teda v manifeste, e, sa zasadili teda len o národných cieľ, ale bude to iné v jednotlivých členských krajinách. Je tu ešte aj modrá karta pani Rivázy. Ešte raz to zopakujem. Áno, je tu modrá karta. Súhlasíte? Nech sa páči. Pani Berder, ste veľmi citlivá na životné prostredie. Aké je vaše stanovisko k tomu, že e, sa nezakázalo využívanie plastových taštiek OXO z bioodburateľného materiálu? Teda to, čo sa vidí, sme zakázali a to, čo sa nevidí, sa nezakazuje, pretože nie sú tu dostatočne veľké ekonomické výzvy. Pokiaľ ide o využitie biologicky rozložiteľných plastových tašiek, to je problém E, ide o to, že ak tieto rozložiteľné tašky sa dostanú do recyklačného procesu, tak vlastne ohrozia celý ten proces a potom vlastne ide o to, že nemali by sa využívať tieto materiály v ľahkých plastových taškách. Ďakujem pekne, teraz pán Flanagan na jednu minútu. Uh, for... Ďakujem pekne za slovo súhlasím s konceptom toho, aby sa zaviedli dane, aby sa znížila spotreba plastových tašiek. Konec koncov v Írsku sme využili podobné opatrenie, je to veľmi účinné. Na druhej strane dôležité zvážiť e, argumentáciu, totiž to, čo nás vedie k tomu, aby sme využívali e, čo potom mám využívať, e, ak tu nebudú tieto plastové tašky, vedie to potom využívanie papierových tašiek. No a chcem povedať, že produkcia papiera spôsobuje 80 vyššie znečistenie životného prostredia, viac vody a viac energie ako papierové tašky. Aj keď recyklácia funguje lepšie, dnes v rámci diskusie povedal mi poslanec, že musíme nájsť nejakú alternatívu. Mám pre vás informáciu. Moja stará mama už poznala túto alternatívu a to bola taška textilná, využívala ich v 70 počas celého svojho života, takže nemusíme tu vynájsť niečo na novo. A jednoducho, ak sa nezatlačí na členské štáty, nevykonajú potrebné kroky, ak zatlačíte na štáty, aby niečo vykonali, zabezpečia to. Samozrejme, ponechajme to na členské štáty, aby e, vykonali to, čo považujú za správne. Macuronis. Ďakujem pekne teraz pán Macuronis na jednu minútu. Milí kolegos, plastikinių maišelių naudojimo mastas nuolat auga. Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ ide o spotrebu ľahkých plastových tašiek, tak e, táto spotreba teraz e, rastie veľmi výrazným spôsobom a ohrozuje to zásadným spôsobom zdravie, ľudské zdravie, ako aj životné prostredie. Pokiaľ ide o opatrenia na redukciu spotreby plastových tašiek, tieto opatrenia musia byť ambiciozne a musia zohľadniť e, životné prostredie. Životné prostredie sa musí jednoducho aj vyplácať. To je dôležité z hľadiska stimulov. Po druhé, pokiaľ ide o merateľné a reálne výsledky, tie sa podarí dosiahnuť vtedy, ak sa budeme opierať o konkrétne čísla, pravdivé údaje. To znamená, že najprv sa musíme zhodnúť na úrovni EÚ pre výpočet počtu ľahkých plastových tašiek, až potom môžeme stanoviť záväzné ciele. Po tretie, pokiaľ ide o prepojenie s poplatkami, to môže byť isté efektívne riešenie. Mali by sme ale dbať na to, aby toto spoplatnenie sa nepovažovalo za vlastne určité skryté poplatky, ktoré by sa týkali samotného predávaného produktu. Takže nesmú to byť príliš drastické poplatky. Parálne by sme mali ponúkať alternatívne obaly. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pán Obermajer. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Už dlho sú známe dopady nášho spotrebu plastových látok. Vidíme to v predovšetkým v svetových moriach, preto vítam túto iniciatívu, aby sa znížili tie dôvody na znečistenie. Chcel by som zdôrazniť, že toto je iba jeden krok správnym smerom. Zdanenie kvóty to nie je skutočná bariéra, ktorá by bránila tomu, aby plastové tašky, ktoré majú rozklad, počas rozkladu 400 rokov, aby sa nedostali do životného prostredia. Preto musíme zabezpečiť odklon od týchto plastových tašiek a potom sú to určité prechodné riešenia, ako to zdaňovanie alebo kvóty, musíme prejsť na skutočne biologické rozložiteľné tašky a musíme sa zamyslieť nad tým, že pokiaľ ide o napríklad obaly ako PET flaše alebo plastové produkty, či nechceme aj k tým, tejto oblasti pristúpať ináč, musíme podporiť výskum a to preto, aby spotrebitelia a priemyselní ponúkatelia prevzali zodpovednosť. To som musel vykonať pre všetky na úrovni členských štátov. Ďakujem pekne. Teraz pani Pilar Ajúzo na 1,5 minúty. Gracias, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka, vážený pán komisár. Pokiaľ ide o ľahké plastové tašky, už sa hovorilo o tom, že, to, že spôsobujú značné problémy v životnom prostredí pre všetkým svetových moriach. V posledných rokoch členské štáty a zapojené podniky vyvinuli veľké úsilie, aby znižili objem plastového odpadu. Je tu snaha znížiť aj spotrebu. Táto smernica má poskytnúť členským štátom určité nástroje, aby sa mohlo zabrániť tomu, aby vôbec vznikal takýto odpad, napríklad prostredníctvom zákazu e, bezodplatného poskytnutia týchto tašiek. U nás to, doma to už funguje v našom, našej krajine potom je tu aj výnimka pre veľmi ľahké plastové tašky, tie sú nevyhnutné, napríklad pokiaľ ide o niektoré ľahko podajúce skaze, potraviny, ktoré podajú ľahko skaze. A to potom e, je dôležité zohľadniť. Celkovo treba znížiť objem produkovaného odpadu a samozrejme sa musia zvážiť všetky výhody a nevýhody takéhoto prístupu. Je dôležité hľadať nové materiály. Ja sa chcem veľmi srdečne poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Ďakujem pekne aj tieňovým spravodajcom. Som veľmi rada, že sa podaril dosiahnuť takýto výsledok s radou a som rada, že budem môcť dnes hlasovať o tomto výsledku a že tu máme takýto konsens. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Karen, Karin Kadenbach na 1,5 minúty. Vážená pani predsednička, pán komisár, veľmi často ako poslanci sme konfrontovaní s veľkým problémom a síce komunikovať to naše rozhodnutie, vysvetliť občanom, prečo niečo chceme. V tomto prípade je to podľa mňa jednoduché, lebo je tu vlastne veľké želanie Európanov, ktoré sa snažíme zrealizovať viac ako 78 Európanov, boli a sú za to, aby tento príliv ehm, plastových tašiek sa zredukoval. V Rakúsku 73% obyvateľstva sa za toto vyslovilo, aby sa úplne zakázali plastové tašky. Teraz vykonáme prvý krok týmto smerom, aby sme redukovali a pre všetkým šírili povedomie. Je dôležité informovať spotrebiteľov, ako aj sektor obchodu. Jednoducho, pri častokrát sa vás pýta, chcete tašku? Áno, a tam zabalia tovar. Je dôležité, aby tieto plastové tašky sa nevyhodili automaticky, aby sa zbierali, aby sa posúdilo, aby ste videli, ako veľmi rýchlo získate veľkú kopu takýchto plastových tašiek. Budem myslieť ešte o krok ďalej, že trvá asi 400 rokov na to, aby sa tie tašky rozložili. Jednoducho iba sa rozpadnú, nerozložia úplne, tak jednoducho na to, aby ste 15-20 mil niečo niesli domov, tak myslím si, platíme za to veľkú cenu. Som pevne presvedčená, že môžeme byť skutočne flexibilní, pokiaľ ide o riešenia, pokiaľ ide o EÚ, samozrejme je tam veľmi rozličná situácia, tá je spotreba siaha 200 až 400 na Európana sú tam teda značné rozdiely. Vychádzam z toho, že pokiaľ tlak obyvateľstva aj v budúcnosti bude dostatočne silný na to, aby v dohľadnej dobe sme mohli prísť so všeobecným zákazom takýchto plastových tašiek. Ďakujem pekne. A teraz na minútu má slovo pán James Nicholson. Indeed, Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o pracovný program Komisie na rok 2015, ktorý, keď ho prezentoval Jean-Claude Juncker, povedal, že chce, aby Európska únia bola ambicioznejšia, pokiaľ ide o veľké veci a bola menšia, skromnejšia, pokiaľ ide o malé veci. Ja si myslím, že pokiaľ túto smernicu je príkladom toho, že Európska únia je príliš veľká, príliš ambiciozná, pokiaľ ide o drobnosti. Takáto vec, ktorú využijeme každý deň v našom živote, v domácnostiach, takéto plastové tašky, je to skutočne drobná vec. Pokiaľ ide o ten celkový prístup rieš, riešenia redukcie environmentálnych odpadov, to je isté vec, ktorú dokážeme všetci podporiť. Avšak tie opatrenia, ktoré sa majú využiť v rámci tej e, zhody, tak tam je veľké riziko, že je to príliš preskriptívne a nebude sa dať realizovať. Pokiaľ je redukčné ciele a primerané údaje, e, je to jednoducho veľký problém, pokiaľ ide o veľké rozdiely v spotrebe s jednotlivými členskými štátmi. V našom okrsku sa podarilo znížiť spotrebu e, plastových tašiek. Jednoducho ponechajte na členské štáty, aby zavedli teraz poplatky, ako u nás, a bude to fungovať. Ďakujem pekne. A teraz pani Frederik Ries na jednu minútu. Prezident. Ďakujem pekne. Zopár čísiel niekedy lepšie dokumentuje 5 e, sekúnd výroby jednej tašky, 5 minút sa využíva, ale 500 rokov sa rozkladá E, takže taký dôležitý je, si kompromis, o ktorom tu hovoríme, aby sme e, užívateľov odradili od využívania týchto tašiek. Treba znížiť počet ľahkých tašiek e, na osobu do roku 2020, prestať ich rozdávať zadarmo v obchodoch do roku, do roku od teraz 4 psa, tašky sú, sa spotrebujú vo Fínsku na osobu, 400 v Polsku, takže aj porovnanie medzi krajinami. V každom prípade Európa určite by mohla podávať lepšie výkony. Sú to členské krajiny, ktoré by mohli naozaj sa inšpirovať dobrými skúsenostiami dobrými, e, napríklad i Írsko či Luxembursko. Netreba ísť tak ďaleko. Ďakujem. A teraz e, na minútu pán Peter Mach. Dámy a páni, ja som podal návrh na zamietnutie tejto smernice o zákaze igelitových tašiek v obchodoch. A dávam vám takto unikátnu príležitosť svojim hlasovaním nechať ľudí, aby sa dobrovoľne rozhodli, v čom si svoj nákup odnesú. Nepodceňujte, prosím, schopnosti ľudí sa rozhodnúť. Ľudia recyklujú, keď je to racionálne. Ja keď potrebujem obal na papierový odpad, tak si vzmem v obchode papierovú tašku. A keď mám plastový odpad, tak si vzmem tašku igelitovú. Čo si myslíte, že sa stane, keď zakážete igelitky? Ľudia si to budú brať do mikrotenových sáčkov a budú si musieť kupovať viacej plastových e, roliek, e, tých tašiek na odpad, keď ich nedostanú v obchodoch. Ja dúfam, že vy, čo chcete igelitky zakázať, tak si ju nikdy v obchode neberiete, pretože ak si ju beriete a chcete to zakázať ostatným, tak ste iba pokrytci. Danke. Musíte si dať mikrofón, kolegovia. Povrchný pohľad na tento text, ktorý má znížiť spotrebu igelitiek, by nás mal viesť k tomu, aby sme jednomyselne hlasovali, ale keď si ho pozriete bližšie, tak eh, sa to viacej podobá na kompromis, e, ktorý je typický pre EÚ. Sústreďujeme sa na detaily, aby sme nespochybňovali systém. Podporujeme kozmetickú smernicu pre igelitky a takýmto spôsobom podporujeme viacej dopravy a medzinárodnej závislosti. Ak sa tieto ustanovenia budú aplikovať na malé vzorky balení a nemá to žiadnu globálnu víziu, Keďže sa nedosiahnu alternatívne možnosti balenia, národy pod vplyvom komisie v tejto novej kapitole sú nutené k inému postupu. To je emblematický text EÚ, ktorá je ultralegislatívna a neberie vôbec do úvahy princíp subsidiarity. Ďakujem. A teraz pani Dubravka Švica, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Skutočnosť je, že tento problém je celosvetový. Využívanie takýchto igelitiek je symbolom spotrebiteľskej spoločnosti, spotrebnej spoločnosti. A máme tu teraz dohodu na rade, komisii a parlamentu, hoci zdá sa, že parlament je oveľa citlivejší k tejto téme ako komisia. Máme staré porekadlo, kde sa hovorí, že my máme túto zem iba požičanú a musíme teda takto k zemi aj pristupovať. Igelitky sú veľkým problémom a ja si myslím, že to je pozitívna, pozitívne, pozitívne smerovanie, umožňuje sa tým členským štátom, aby túto vec si upravili na svojom teritóriu. Ja som za stimuli, aby tu boli určité zákony. Máme napríklad v Írsku, v škandinávskych krajinách také stimuli kde výsledky boli dobré. Pokiaľ ide o Chorvátsko, ja mám obavy, pokiaľ ide o naše rieky a naše more. Už som viackrát povedala, že máme tento problém s igelitkami, ktorí vlastne spôsobujú aj prúdy mora, kde z Albánska jednoducho sa dostávajú tento odpad k nám. Takže to sa netýka iba e, životného prostredia, ale aj našich, našho turizmu. Takže musíme nájsť riešenie s krajinami, ktoré nie sú členskými krajinami Európskej únie. Ďakujem pekne. Máme tu modrú kartičku. Pán Jakovčič sa chce spýtať niečo. Akceptujete jeho otázku? Nech sa páči, máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Šujica, za, vašu, za vaše prijatie mojej otázky. Otázka je nasledovná. Hovoríte o probléme, hovoríte o probléme cezhraničného znečisťovania, ktoré z Albánska prichádza k vám po rieke Meretva z Bosny Hercegoviny. Myslíte si, že Európska komisia pri vstupo, predstupových rokovaniach s Bosnou-Hercegovinou a Albánskom by mala komisia jednoducho túto otázku nastoliť ako jeden z bodov alebo podmienok pre zlepšenie situácie? Ďakujem. Ďakujem, pán Jakovčič, za nastolenie tejto otázky. My vieme, že naše more je také polootvorené a je známe, že všetky krajiny, ktoré sú na pobreží, by mali plniť rovnaké pravidlá ale nie všetky krajiny sú členskými krajinami Európskej únie, ako napríklad Albánsko, Bosna, Hercegovina a Čierna hora. Takže na výbore pre životné prostredie som sa tejto otázke venovala viackrát. Toto sú témy, ktoré musia byť zapracované do tých kapitol počas rokovaní, inak neochránime našu, naše more. Ďakujem pekne a teraz na minútu 30 dostane slovo ďalší rečník, pani Bolcár. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď už hovoríme o idealitkách, tak treba povedať nasledovné. Väčšina ľudí sa nezamýšľa nad týmto. <clears throat> Iba ich používame. Máme možno nejakú zásuvku, kde sa tieto igelitky hromadia, ktoré z času na čas použijeme. Avšak týchto igelitiek je toľko, v životnom prostredí, že keď sa napríklad na budúce pozriete na more a uvidíte tam pri opalovaní takúto igelítku, tak jednoducho si zapamätajme, že môžeme to zmeniť. Takéto igelitky, ktoré sú odpadom a ich množstvo, to je jednoducho obrovský, obrovské negatívum. Tento dokument obsahuje ciele, modality a potenciálne riešenia tohto problému. Krajina, z ktorej pochádzam ja, nemá až takúto veľkú spotrebu igelitiek, to znamená, že my môžeme privítať také riešenie, ktoré by umožnilo také riešenie, aby sa krajiny rozhodli o vlastných riešeniach. Členské krajiny sa môžu rozhodnúť samotné, ako tieto ciele budú plniť. To je dobré riešenie takýmto spôsobom, sa môžu tieto krajiny jednoducho venovať svojim vlastným osobitostiam. Treba privítať túto snahu zníženia odpadu v Európskej únie. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Gerike. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne. Dnes na, po ceste do parlamentu som našiel tri takéto tašky pri kanáli. Na brehu recyklačná kvóta rovná sa nula. A toto je naša obava o životné prostredie. Tento problém je globálny. Nedá sa to už jednoducho skrývať pod vodou. Sprecízním. Stovky tisíc tón umelých hmôt znečistujú moria. 40 miliónov tón takýchto plastických odpadov je na dne morí. A každý rok sú to stovky tón navyše už sa hovorí o 7. kontinente, 3,4 milióna e, štvorcových kilometrov v Pacifickom oceáne medzi e, našimi kontinentami. Je to väčšie ako India. A tento, tieto kopy sú vytvorené z umeliny. Mojim deťom stále hovorím, že tieto odigelitky jednoducho nemôžu si navliecť na hlavu. Ale takýmto spôsobom jednoducho hynú zvieratá v mori. Takže dobre, že konečne chceme urobiť niečo v tomto smere. Urobme niečo na to, aby sme z tejto úlohy urobili našu prioritu, dobíme tento siedmy kontinent a pomôžme životnému prostrediu. Aj nad týmto sa musíme zamýšľať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ďalším rečníkom je Zoltán Balco, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o Prepáčte, nemáme tlmočenie. Zdá sa, že tu nemáme tlmočenie do Nemčiny zatiaľ, ale už to naskočilo, takže už môžeme počúvať. Zdá sa, že tu máme technickú chybičku, takže pokúsme sa ešte raz s tlmočením do jazykov. Pokúsme sa ešte raz. Výborne. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tieto igelitky, tak tieto sa jednoducho používajú v strašných kvantách. V každom členskom štáte sú to problémy a máme tu jednoducho uh, obrovské čísla. Každý rok sa zahodia milióny tón týchto sač- sáčkov, takže treba to jednoducho regulovať. Takisto podporujem túto tento návrh a členské štáty, keď to bude smernica, to budú môcť implementovať do svojich vlastných právnych predpisov. A takisto to umožní členským krajinám, aby našli nejaké spôsoby rozumnej interpretácie. Musíme regulovať a napríklad aj nesprávne označovanie, pretože tie označovania, pokiaľ ide o bio rozpad týchto tašiek, je nesprávne, pretože jednoducho tieto e, produkty sa jednoducho rozpadajú ešte do horších pr- produktov, ktoré z toho vznikajú, takže musíme jednoducho nájsť správne riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Gambuš. Nech sa páči, minúta 30. Keď hovoríme o znížení spotreby igelitových tašiek, hovoríme o tom, že vylepšíme životné prostredie, že budeme legislovať tak, aby planéta pre naše deti ostala v lepšom stave. Zdá sa, ako keby táto rozprava nebola zaujímavá, ale je, pretože sa týka miliónov Európanov a má dopad na každodenný život. Nakoniec sme sa dopracovali k dohode o znížení spotreby igeličiek. Je to významná dohoda potrebná pre zlepšenie kvality životného prostredia, pretože, ako hovorí aj informatívna kampaň komisie, 5 minút e, sa vyrába takáto taška, ktorá sa bude používať 5 minút, ale potom sa bude 500 rokov rozpadať. Vzhľadom na rôzne situácie v jednotlivých členských štátoch, ja si myslím, že je dôležitá tá možnosť, ktorá sa dala štátom znížiť spotrebu 40 igelitiek na osobu a človek a začleniť aj platbu za tieto igelitky a malo by to vstúpiť do platnosti koncom roka 2018. Je potrebné, aby sme dosiahli aj zmeny vo zvykoch spotrebe. Ja súhlasím s predrečníkmi, naše staré mamy by nám mohli dať veľké poučenie a bez veľkých slov, ako treba fungovať a žiť. Mm, ja si myslím, že výsledky by mali byť úspešné, pretože už v minulosti to, čo sa prijalo v roku 2012, sme znižili spotrebu týchto igeritiek a pogratuloval by som pani Auken ako aj tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu. Ďakujem, pán predse- pani predsedajúca. Ďakujem, pán Gambuš. Je tu modrá kartička. Pán Ronis Rope sa chce niečo spýtať. Chcete sa... Eh, akceptujete to? Nech sa páči, máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Človek by mohol mať dojem, že tu čakáme iba na zníženie spotreby týchto igelitiek a že sa to dá urobiť tak, že by sme jednoducho prestali ich dávať zadarmo. Myslíte, že to by bolo najefektívnejšie riešenie? Možno by sme mohli začať sa zamýšľať nad, zamýšľať nad tým, kedy a aké ceny zavedieme za tieto tašky. Od ktorého roku? 15, 16, 17? Čo si myslíte? Pán Gambuš. Platiť za igelitky je tiež možnosť, ale tá dobrá možnosť je tá, ktorá pomôže Európanom zmeniť ich mentalitu pri spotrebe týchto igelitových tašiek. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Jolajnen. Máte minútu 30, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Vy ste zodpovední aj za morskú politiku Takže ja len zopakujem, že veľa z tých igelitiek jednoducho skončia vo vodách, najprv v riekach, potom v moriach a máme tu gigantické e, koberce z odpadu v Pazifickom oceáne. Hovorilo sa tu už o 7. kontinente, kolega to spomínal. Vieme, že tento e, umelý materiál je, prežije stovky rokov. Ryby si zasa myslia, že to je potrava. Prehltnú to, zožerú to a nakoniec uhynú alebo ochorejú. Takže je tu veľká potreba, aby sme niečo urobili, aby jednoducho tento tok umelej hmoty sme znížili. Ja by som chcel povedať, že igelitky by sa už nemali dávať zadarmo v Európskej únii. To jednoducho sa treba prikázať, to je imperatív, treba platiť za igelitky, akých chceme, akých potrebujeme. Možno sú tu aj možnosti niektoré z igelitiek zakázať pretože sú tu alternatívy. A v iných oblastiach zákonodárstva takisto takto postupujeme, že zlé metódy zakážeme a dobré uprednostníme a týmto im umožníme cestu. Ďakujem pekne pani Auken. Ona sa drží cieľov parlamentu, je to ťažké, to bolo presadiť aj na trialógu, komisia to chcela stiahnuť. Je dobré, že máme takýto výsledok, dobrý zákon a pán komisár je teraz vašou úlohou to implementovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj vám. Ďalší rečník je pán Kemp Bannerman. Nech sa páči, máte minútu. Pani predsednička, veľa z tých diskusí o tejto správe je charakterizovaných e, útokmi na technológie, ktoré produkujú tieto tašky. A takýmto spôsobom sa môže pomôcť eh, znížiť množstvo týchto tašiek. To chceme dosiahnuť. Táto inovatívna technológia jednoducho napríklad sa uplatňuje aj v jednej firme v mojom okrsku. Ja gratulujem tým zamestnancom tejto firmy, že jednoducho takýmto spôsobom oni tiež chcú pomôcť životnému prostrediu, ale táto správa a jej správodávkyňa jednoducho poukazuje na to, že treba používať technológiu, ktorá by bola degradabilná na hydrogénnej rovine. Musíme jednoducho vyprodukovať jasné vedecké dôkazy a nesmieme tu jednoducho šíriť nejaké nepravdy. Ďakujeme kolegom z EKR, kde sa poukázalo na to, že táto finalizovaná smernica odmieta zakázať takúto technológiu, ktorú tu máme a my potrebujeme teraz mať výsledky z takýchto vedeckých štúdí a nesmieme nič unáhliť. Ďakujem. Pán Benerman, sú tu dokonca dve modré kartičky. Akceptujete? Aj pani Auken sa chce spýtať otázku. Takže, nech sa páči, najprv prvý pýtajúci sa. Um, Zdá sa, že tu máme problém. Ale toto je trochu e, taká priateľská otázka z mojej strany. Ja takisto som z toho istého okrsku ako môj kolega a nemyslím si, že môžem o tom hovoriť spontánnej rozprave, takže chcem mu dať možnosť, aby sa vyjadril možno niečo v prospech tejto firmy, aby povedal, nech sa páči, nie je to ne- dobre, keď takto sa my vieme spolupracovať, je to síce skutočne e, úžasné, ale my čakáme otázku, takže prepáčte, nič ste sa nespýtali a teraz zostane slovo pani Auken a potom vy sa môžete vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poukázalo sa tu na problém, pokiaľ ide o tie technológie. Išlo tu o anglickú firmu a my chceme, aby jednoducho sme boli jednotní a preto musíme postupovať spoločne. Máme tu dôkazy. Máme dôkazy, že táto technológia je zatiaľ stále používaná. Takže máme tu aj komisiu, ja sa hneď aj spýtam kolegov, vy podporujete jasné preskúmanie tejto záležitosti a keď sa preukáže, že to je horšie, tak dúfam, že nás podporíte, aby sme sa toho zbavili. Je to tak? Ďakujem, pán Campbell máte 30 sekúnd, ďakujem. Ako som už povedal, nejde o to, aby sme mali vedeckú štúdiu. A pozrime teda že ako tá štúdia, čo nám povie. Ja som presvedčený, ja to viem z ohľadného okrsku, že tu ide o dobrú technológiu, ktorá nám môže pomôcť vyriešiť tento problém so znečisťovaním. Bohužiaľ, je tu aj veľa nevedeckého zneužívania informácií. Ehm, útočí sa na túto firmu, na túto technológiu, tak vyčkajme jednoducho výsledky štúdií vedeckých. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. A teraz na minúty dostane slovo pán Fontulis. Ďakujem pekne, kolegovia a kolegyne. Hovoríme tu o otázke igelitiek, ako sa ich používanie dá obmedziť, pretože to je zlé pre životné prostredie. Pre nás je to správny krok, správnym smerom, to, čo sa uvádza v tej správe, ale ešte to nestačí. Predovšetkým, pokiaľ ide o tému týchto uh, tašie, ktoré sa dokážu rozpadnúť vďaka prítomnosti kyslíka. Myslím si, že sme našli dobré riešenie, pretože to je šetrné pre životné prostredie, ale treba povedať, že aj toto ešte stále vedie k škodeniu životnému prostrediu. Musíme nájsť kompletný zákaz musíme e, povoliť iba tie tašky, ktoré sú dostatočne pevné na to, aby mohli byť použité viackrát, aby ich spotrebiteľ si kúpil, keď ich chce použiť viackrát. To je niečo, čo sa uplatňuje v niektorých krajinách. A pokiaľ ide o váš postup, mali by sme sa vrátiť možno k papierovým taškám. Takže recyklovateľné materiály, možno to nie je až také pohodlné, ani nie je až také zaujímavé, ale musíme byť ochotní v prospech životného prostredia urobiť určité úspory, pretože ak nie, budeme mať na konci katastrofu, ak budeme postupovať tak ako doteraz. Ďakujem. Pani Lukačievska dostane slovo, máte minútu 30. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Myslím, že táto smernica si zaslúži podporu pretože napriek, že sú, napriek tomu, že sú tu určité rozdielne názory, podporili ju všetky politické skupiny, pretože ten problém vidíme celkom jasne. A súhlasím s väčšinou predchádzajúcich rečníkov, ktorí poukázali na tú skutočnosť, že koľko takýchto tašiek jednoducho sa dostáva do prírody a ako dlho to trvá, pokým sa tieto rozpadnú v prírode Takže to znečistenie a všetko, čo s tým súvisí, to je katastrofa pre faunu a flóru a to vidíme. Takže je dobré, že sa snažíme riešiť tento problém. A čo ma teší, je to, že môžem, že tu vidím, že niektoré členské štáty už zaviedli záväzky, kde sa zaviedli poplatky za igelitky a za ich distribúciu. Takisto ma teší, že e, členské štáty dostali do ruky nástroje, ktoré budú môcť využiť a že dúfam, že budú ambiciozne, aby tie ciele splnili. Ale nesúhlasím s tými, ktorí si myslia a tvrdia, že cena je najdôležitejší faktor. Ja si myslím, že my musíme robiť osvetu, vzdelávať verejnosť a musíme vzdelávať aj naše deti, naše rodiny v školách o dopade e, tohto problému na životné prostredie. Mali by sme mať možnosť vybrať si e, také tašky, ktoré sa rozpadnú v prírode bez problému. Ďakujem pekne. A teraz ide ďalší rečník. Nikos Andrulakis, máte minutu. Ďakujem pekne. Povedalo sa, že v roku 2010 sme mali zhruba 8 miliard igelitiek, ktoré sa v Európskej únii použili. To znamená 200 igelitiek na osobu. Väčšina z nich sú tzv. tie tzv. ktoré sa predávajú v supermarktoch. A tieto tašky sa nepoužívajú dvakrát. A preto to má taký zlý dopad na životné prostredie, predovšetkým vo vodstvách táto smernica robí určité úpravy, aby ten dopad na životné prostredie nebol taký ťažký. Parlament od začiatku hovorí o tom, že určité ciele zníženia, že by sa to malo týkať aj týchto ľahkých igelitiek. Členské štáty majú dve možnosti. Môžu urobiť opatrenia, aby jednoducho sa znížil eh, množstvo igelitiek na osobu možno na 90 alebo možno na 40 do roku 2025, alebo ešte tu je ďalšia možnosť, aby e, sa zakázalo e, rozdávanie týchto tašiek zadarmo. Ja som rád, že takéto rozhodnutie tu máme a sme za to, aby takýto zdroj znečisťovania sa konečne odstránil. A teraz ešte pani Briand, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovoríme o obehovom hospodárstve a robíme obrovský krok vpred, aby sme znížili spotrebu igelitiek. Členské štáty majú presné súčasné pravidlá. Minulý rok Taliansko uviedlo právo e, na e, bezplatné politiek, ale aj platené. A prinieslo to vý, výborné výsledky, ale potrebujeme ambiciozne výsledky, ktoré budú monitorovateľné aby sme mali aj adekvátne nástroje riadenia, aby sme podporili priemyselný výskum, ako aj vzdelanie výchovu ľudí. E, takýto odpad má devastujúce dôsledky na životné prostredie, hlavne na morské. Hlavne e, tie plávajúce odpady, to, čo sa vytvorilo v Pacifiku od 50. rokov, odhady hovoria od 20 až 30 krát veľkosť územia e, Talianska. Nemal by to byť e, nepovinný výber, ale práve naopak, mali by sme ísť to povinnou cestou, pretože občania sa na nás pozerajú. Ďakujem pekne, už nebudem brať modré kartičky zo strany tých, ktorí už sa takto pýtali, pretože sa musíme dopracovať k hlasovaniu. Žiadam o porozumenie. Teraz spontánna doprava, rozprava a za každú politickú skupinu iba jedného rečníka vezmeme najprv pán Giovanni Lavia,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 just a second it seems there is no german translation can you start again please pán komisár toto bol obrovský úspech eh, Európskeho parlamentu, pretože počas eh, trialógu s eh, spravodajkyňou a s radou sa nám podarilo nájsť dohodu. Nie vždy komisia napomáhala e, v tom viete e, e, Naozaj sa riskovalo, že tento návrh sa bude musieť stiahnuť kvôli nedohode. A napokon sa nám teda podarilo zaistiť výsledok. Takže určite ide o dôležitú dohodu, ktorú spoluzákonodárci prijali tak ako to predpokladá aktuálna Lisabonská zmluva. Konali sme v záujme e, životného prostredia a hľadali sme riešenie, ktoré už e, e, niektoré členské štáty prijali. Máme tu teraz cieľe týkajúce sa plastových tašiek, máme tu nové technológie, takže odstráňme praktiky, ktoré sa nezdajú byť najvhodnejšie na zachovanie životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje teraz pán Nikola Kaputo na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedníčka. Znižovanie spotreby plastových tašiek e, e, z ľahkého materiálu je cieľom, ktorý Európska únia musí prioritne realizovať e, vzbudzuje, vzbudzujú obavy skutočnosti, ktoré hovoria o tom, že 198 plastových tašiek priemere spotrebuje každý občan EÚ. E, chcem zablahoželať pani spravodajkyni Oken za vynikajúcu prácu. Predstavuje e, naozaj značné zlepšenie oproti pôvodnému návrhu e, komisie. Spomína sa tu aj povinnosť platiť za plastové tašky. To určite posilňuje komunitárne pravidlá v tejto oblasti. Členské štáty tiež majú každoročne pripraviť výkaz o spotrebe plastových tašiek z ľahkých materiálov. Takýmto spôsobom e, sa tiež e, posilnia povinnosti e, spojené s výkazníctvom, aby sa dali lepšie hodnotiť efektivita a uplatňovanie platných právnych noriem. Ďakujem. A teraz Mark Demesmaker na jeden, jedna, jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Pozrite sa skutočne e, na to poškodenie v morskom prostredí a absolútne pochopíte, že používanie igelitiek treba obmedziť. Teraz sú v členských štátoch rôzne normy. Vo Flámsku máme pozitívne výsledky od roku 2003. Používanie igelitiek sa znížilo o 80 približne. To robí z Flámska prvú krajinu e, v týchto zmenách a hoci by sme mohli ešte vylepšiť tento postup, mali by sme vo všetkých členských štátoch vypracovať jasný, predvídateľný, transparentný e, práv pre ochranu životného prostredia všetkých občanov EÚ. Text poskytuje dostatok flexibility členským štátom. Toto opatrenie a hovoriť o ňom, že je retroaktívne e, vnúcujúce, tak to je populizmus Potrebujeme globálny prístup a balíček o odpade nám umožní aj ďalšie štrukturálne opatrenia, aby sme išli smerom obehového hospodárstva, ktoré bude účinnejšie pri využívaní prvotných surovín. Pán Jakovčič, na jednu minútu. Prezidentin. Ďakujem, pani predsednička. E, Chorvátsko je relatívne malý spotrebiteľ e, takýchto ľahkých plastových tašiek na e, hlavu v porovnaní s priemerom v EÚ, avšak zároveň je veľkým výrobcom týchto tašiek a samozrejme toto predstavuje pre nás určitý problém, pretože my samozrejme eh, stratíme mm, značný podiel pracovných miest, čo so sebou prinesie ďalšie problémy. Takže musím povedať, že v mojej profesnej kariére som bol e, časti, e, súčasťou tejto, tohto priemyslu. Ešte stále som mu blízko, ale ja nie som jeho e, zástancom. Mám tendenciu ísť skôr opačným smerom, pretože ľahké plastové tašky sú naozaj závažným environmentálnym problémom a preto sa chcem sústrediť na veľmi zložitý problém, ktorému e, v Jadranskom mori čelíme a ním je cezhraničné znečisťovanie. Z Albánska a iných krajín e, e, sa k nám dostávajú takéto vlastové tašky. Ja si myslím, že aj o tomto by sa malo rokovať. Ďakujem. Nasleduje pán Šoltes na jednu minútu. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel zablahoželať pani spravodajkyni Elizabeth Auken za jej vytrvalosť pri práci na tejto správe, ktorá je vynikajúca. E, plastické tašky sa používajú nadmerne. E, často opatrenia, ktoré spomína smernica, sa e, budú trošku zložiť to e, uplatňovať, ale treba si uvedomiť jedno. Keď ľudia budú vedieť, aké následky e, ich používanie týchto tašiek má, budú konať inak. Preto musíme hlavne ľuďom hovoriť pravdu o plastových taškách. Čísla hovoria za seba. 90 e, e, z nich je použitých iba raz a to e, má za následok narastanie kôp odpadu. Každá členská krajina musí sa snažiť zmeniť situáciu s osvetou a informačnými kampaňami. Plastové tašky naozaj predstavujú E, smrteľný priemysel a proti nemu by sme mali bojovať. Ďakujem. Teraz sme prešli na koniec zoznamu Catch a ja teraz by som chcela udeliť slovo ešte raz pánovi komisárovi Velovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, vážení členovia parlamentu. Ja by som vám chcel všetkým e, poďakovať za túto diskusiu a veľmi konštruktívne komentáre, ktoré ste vyjadrili. Veľa toho zaznelo zo strany členských štátov, ktoré prijali opatrenia súvisiace s obmedzením používania plastových taštiek. Toto dokazuje, že sú to naozaj efektívne kroky a napríklad Írsko, Škótsko zaznamenalo takýto úspech. A e, tam sa naozaj používanie jednorazových plastových tašiek e, znížilo o e, viac než 80 odkedy takéto obmedzenia v oktobri prijali. Ale to nie sú jediné členské štáty, ktoré toto prijali. A tiež treba obmedziť teda veľa, veľa napomôže aj smernica o e, obaloch, tá tiež dá na nástroje do rúk členským štátom, ktoré budú e, efektívne pomáhať čeli tomuto problému. Dôležitá bude implementácia. Prvý krok, ktorý sa bude musieť prijať, je vybrať si e, nástroje, ktoré majú členské štáty k dispozície, aby e, umožnili zníženie používania plastových tašiek. Táto smernica sa venuje naozaj prízdroj jednému závažnému problému, a musím povedať, že čím viac preventívnych krokov príjmeme dnes, tým e, menej nápravných krokov budeme musieť príjmať zajtra. Už to spomenuli viacerí e, z vás v diskusii. Ako e, tu už tiež zaznelo, je to tiež obrovský environmentálny problém, obzvlášť v moriach, ale nie iba. Naozaj ohrozuje našu eh, biodiverzitu. Je to skutočne globálny problém, eh, ktorý si vyžaduje globálne riešenie. Dnes hovoríme iba o spotrebe plastových tašiek v EÚ, ale eh, skutočne tento problém je oveľa väčší. A môžem ubezpečiť všetkých tu prítomných, že budeme pokračovať v monitorovaní mm, tohto problému. E, táto smernica dáva komisii aj viacero úloh, ako napríklad vyvinúť metodiku na výpočet e, každoročnej spotreby e, ľahkých plastových tašiek prepočte na občanov tak aby sme zabezpečili uplatňovanie a používanie kompostovateľných tašiek a aby sme mohli lepšie zhodnotiť eh, ich dopad na životné prostredie. Chceme sa venovať eh, týmto úlohám eh, okamžite, bezprostredne. Máme, sme totiž zaviazaní veľmi náročnými lehotami, ktoré vyplynuli z kompromisnej dohody. Myslím teda, že táto nová smernica naozaj dokáže, že EÚ je schopná efektívne reagovať na e, otázky, ktoré e, sú predmetom obáv občanov. Ďakujem, pani predsednička. Ja ďakujem vám, pán komisár. A teraz má slovo opäť pani Oken ako spravodajkyňa. Ja ďakujem vám, pán komisár Vele. Naozaj dúfam, že toto bude náš prvý úspech proti tým, ktorí e, boli proti životnému prostrediu a dúfajme, že nie posledný. Je to naozaj historický deň. E, podarilo sa nám e, získať takto veľkú podporu zo strany tohto parlamentu a členských štátov na to, aby sme e, zreteľne e, znížili spotrebu týchto plastových tašiek. Ale e, tento návrh obsahuje flexibilitu nie až takú, akú pôvodne zamýšľala komisia, pretože tam by flexibilita znamenala robiť nič, iba dúfať. Ja som naozaj veľká zastankyňa dúfania, som kresťanka, ale niekedy, myslím, musíme aj konkrétne konať. A na to sme tu v parlamente a to sme aj robili, konali sme a e, musíme teraz naozaj dodržiať všetko to, k čomu sme sa zaviazali v našom návrhu. Chceme docieliť dobré čísla. Keď sa pozriete na tieto čísla z Dánska, tie sú príliš optimistické pred dvoma dňami, som e, sa musela vyhnúť piatim z týchto tašiek, pretože mi jednoducho e, e, do nich boli zabalené veci, takže ja si myslím, že to je oveľa viac než len štyri tašky na rok na každého občana. Ale nehovoríme tu o zákaze, môžu sa naďalej používať, ale my hovoríme o znižovaní, e, obmedzovaní používania. Ak e, teda sa bude za ne platiť, e, tak spotrebitelia, my to vieme, my to poznáme, si pomyslia, aha, aha, musím naozaj priplatiť, si mám nejakú ďalšiu nejaký ďalší peniaz vo vrecku, alebo mám náhodou so sebou nejakú tašku ktorú môžem viackrát použiť. Takže je dobré takto napomôcť novým návykom. Je to naozaj historický úspech. Ďakujem všetkým a dúfam, že toto nebude posledný e, úspech e, pre životné prostredie, pokiaľ ide o túto komisiu, ale prvý. Ďakujem vám. Ďakujem pani spravodajkňa aj z mojej strany. Srdečne gratulujem všetkým, ktorí pracovali za tento úspech. E, týmto sa rozpráva uzatvára a hlasovať budeme o e, trošku menej než e, o hodinu od 12.30. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu pro